Hello everyone, if you want to take your... Príjemné popoludnie, ak sa láskavo usadíte, môžeme začať túto našu spoločnú časť schôdze. Tá je dosť e, mimoriadná vo svojej povahe, je to spoločná schôdza s kolegami z výboru AFED. Ide o veľmi významnú správu asi síce diplomácie v oblasti klímy, Tešíme sa, že ste medzi nás prišli. Srdečne to všetkých vítam. Som rada, že sa týmto naše výbory takto e, spoločnými silami e, pokusia vypracovanie správy k tejto významnej téme. A myslím, že je to veľmi aktuálna téma. Rada tiež prijala svoje závery nedávno, 26. februára. A keďže klimatické zmeny sú už realitou v súčasnosti a dopady klimatických zmien sú čoraz hmatateľnejšie, je vhodná chvíľa spojiť úsilie globálne, byť ambiciózny a potvrdiť taktiež odhodlanie EÚ podporiť záväzky z Paríža v boji proti klimatickým zmenám. Tiež by som rada zdôraznila význam opätovného potvrdenia vedúcej úlohy Európskej únie v boji proti klíme taktiež zapojiť do toho všetky úrovne riadenia v rámci podpory dialógu, výmeny osvedčených postupov, spolupráce medzi štátnymi a neštátnymi e, aktérmi. A to sa už preukázalo ako veľmi plodný prístup. Dopady klimatických zmien v oblasti bezpečnosti sú značné a taktiež je potrebné e, zapracovať aj aspekty klímy do zahraničnej politiky. A preto je dôležité, aby naše oba výbory pracovali spoločne na tejto téme. Som si istá, že sa nám podarí spolupracovať, vyslať jasný signál a teším sa na dnešnú diskusiu o návrhu správy. Teraz dám slovo pánu Klausovi Buchnerovi, ktorý zastupuje pána McAllistera, predsedu výboru AFED, aby on predniesol svoje úvodné slovo v mene výboru AFED. Nech sa páči, pán Buchner, dávam vám slovo. Ďakujem pani Baleán za tento látkový úvod. Myslím, že táto správa nie je len vysoko aktuálna, ale tiež veľmi dôležitá pre nás všetkých. Môžem približiť svoju situáciu. V jednotlivých delegáciách, kde pôsobím, je dôležité na to poukazovať. Myslím, že správa poskytuje veľmi vhodný nástroj, ako to urobiť Mali by sme si najskôr určiť hlavné priority a presadzovať to vo všetkých delegáciách bez ohľadu na ich pozíciu. Pre mňa osobne je teda táto spoločná správa veľmi vítaná. Myslím, že na úvod by to stačilo. Dal by som teraz slovo pani Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne obom predsedajúcim. Vystúpim v mene Jolana, ktorý je spravodajcom výboru NV pre túto tému. E, žiaľ, Jolajnen sa nemôže zúčastniť dnešného stretnutia. Je mu to veľmi ľúto. Chcel by sa však e, prosím sa mňa poďakovať svojmu spoluspravodajcovi Arnelícovi za veľmi plodnú spoluprácu v posledných mesiacoch. Jolajnen e, sa tiež veľmi teší na to, že si vypočuje stanoviska ostatných tieňových spravodajcov a kolegov Vnímame túto správu ako vynikajúcu príležitosť, ako dokázať, že parlament je odhodlaný konať v oblasti klímy a taktiež prispieť k implementácii Parížskej dohody v rámci EÚ, ako aj globálne. Poprvýkrát sa Európsky parlament venuje téme e, tejto klimatické diplomácie. Toto je naša príležitosť, ako takto cene prispieť pred schôdzou COP24 a dialogom e, Talanoa tento rok. Je to tiež veľmi vítané, že ide o spoločné úsilie výborov NV a FET, keďže sa môžu využiť nástroje zahraničnej politiky v predsedovaní klimatických cieľov. Návrh správy už e, poskytuje konkrétne odporúčanie komisii SVČ aj členským štátom, aby sme dosiahli strategickejšie, koherentnejšie výsledky klimatickej diplomácie, ktoré by mali významnejší dopad. Rada by som priblížila e, aj dôležitosť konkrétnych cieľov, ale aj partnerstiev. Som si istá, že aj kolega Arne Líc e, prispaje veľmi výrazne vo svojom vystúpení. Čo sa týka klimatických eh, ambícií. Tento rok sa dostávame do kľúčovej fázy implementácie Parískej dohody. Eh, osobitá správa IPCC sa chystá eh, na jeseň tohto roka a tam budú uvedené konkrétne kroky v rámci úsilia, aby sa obmedzilo oteplenie klímy na 1,5 stupňa Celzia. Klimatická konferencia v Katoviciach bude ďalšou príležitosťou a momentom pravdy pre globálnu komunitu, keď prebehne prvý eh, E, dialog e, Talanoa, tam sa uzavrie a taktiež stanovia jasné pravidlá. To bude významná tiež testovacia fáza toho, nakoľko bude e, možné splniť túto dohodu v praxi. Tento dialog zavezuje všetky strany e, postaviť sa s dlhodobou víziou k tomuto e, procesu. Klimatické zmeny už zhoršujú životné podmienky tým, že sa zvyšuje riziko záplav, such a taktiež sa vysadzujú drážky. Klimatický summit z minulého roka nám pripomína, že v niektorých regiónoch klimatické zmeny už ohrozujú životné prostredie a tým priamo aj stabilitu a mier v týchto regiónoch Teraz by som sa vyjadrila ku konkrétnym strategickým partnerstvám. Európska únia má politickú a ekonomickú kapacitu pôsobiť ako líder v oblasti klímy. Na to, aby bola efektívna v tejto úlohe, sú potrebné strategické partnerstva. Táto úloha sa vyžaduje nielen a aktívny, konštruktívny e, prístup v oblasti mediácie v rámci rokovaní na úrovni OSN, ale tiež za účasti medzinárodných organizácií, ako je ICAO a IMO. Klimatická diplomácia by nemala byť len profesionálnejšia podľa konkrétnej stratégie e, s využitím konkrétnych nástrojov a zdrojov, ale tiež by sa mal rozšíriť záber, aby sa zvyšila zacielenosť. E, tiež Európska únia by mala e, zrevidovať taktiež postoj vlád v rámci COP24 a mali by sa podporiť novo vytvorené koalície v rámci začlenenia miestnych, regionálnych samozpráv, ale aj súkromného sektora. Strategické partnerstva so zmahamujúcim sa ekonomikou by mali byť ďalšou prioritou, keďže tento rozvoj bude mať významný dopad na globálne oteplovanie, pričom e, sa tiež zvýznam, zvyšuje ich politický význam. E, čo sa týka ich politických ekonomických systémov, e, to nie je stabilné, ale bude to veľmi rozhodujúce pre záväzky v oblasti klímy, na čo by sa mala Európska únia zamerať. Taktiež os EU Čína v oblasti klímy bude naďalej dôležitá Klimatická diplomácia sa bude musieť zameriavať na úzke spojenstvo s Čínou pred stretnutím COP24 aj po ňom. Táto aliancia môže byť prehlbená v niektorých osobitných oblastiach, tam, kde máme spoločné ekonomické diely, napríklad obytele zdroje energie, elektromobilita a tak ďalej. EÚ by mala tiež byť vo vedúcej pozícii v oblasti trhu s uhlíkom na základe svojej skúsenosti, prepojenia systému ETS so švajčiarským systémom, spolupráca s Čínou a ďalej partnerstvo a s regionálnymi etermi s uhlíkom v Kanade a v USA. Taktiež táto diplomácia by mala prekračovať rámce politické diplomácia, mala by zahrňať aj aktérov z vedeckej obce, z podnikateľského sektora a iných. Tiež by sa malo zútočiť úsilie vyvíjať vývozné stratégie pre klimatické technológie, mali by sa lepšie využívať aj silné stránky v ekonomike na podporu technického prerodu a taktiež budovne kapacity v iných krajinách Európsky parlament by tiež mal byť eh, konkrétnym aktérom v tejto diplomácii, mal by využiť eh, svoje možnosti a časté kontakty na úrovni delegácií a tiež v kontaktoch s parlamentami iných, čo, eh, iných štátov. Takýmto spôsobom tým by parlament tiež prispel k vývoju novej stratégie v oblasti klimatickej diplomácie a tiež by pomohol určovať priority a kľúčových partnerov. Tým by sa parlament stal aktívnou súčasťou tohto procesu v oblasti klímy. Strategickejší, zameranejší prístup môže zvýšiť dopad a efektívnosť klimatickej diplomácie Európskej únie. Čo sa týka zdrojov, klimatické zmeny sa môžu potlačiť len globálne, preto by Európska únia mala zaistiť globálnu podporu v najbližších rokoch. Na úrovni COP24 budeme musieť eh, získať e, skutočné záväzky od našich partnerov. Klimatická diplomácia môže byť významným nástrojom na e, zapojenie všetkých zúčastnených a taktiež za účasti rozvojových krajín v rámci budovania partnerstiev na to, aby táto diplomácia bola efektívna v presadzovaní agendy, musí mať dispozícii dostatočné zdroje. Návrh správy hovorí o vyhodnotení potrebných finančných a ľudských zdrojov a taktiež o nedostatkoch, tak aby sa zaplnili medzery, ktoré existujú v EÚ. Boj proti klimatickým zmenám sa musí zohľadniť aj vo viacročnom finančnom rámci. Mm, tiež e, to bude aj významná úloha v najbližších mesiacoch. E, e, rozpočet je pod veľkým tlakom, ale nie je pochyb o tom, že prostriedky pre klímu musia byť nielen zachované v aktuálnej výške, ba dokonca sa musia ešte navýšiť. Pred dvoma týždňami parlament požiadalo 30-percentné vyčlenie prostriedkov z VFR a opätovne e, to potvrdzujeme aj v tejto správe. Európska únia by mala využiť všetky páky, ktoré má k dispozícii aj v rámci diplomácie, aj v ekonomických vzťahoch niekoľko ďalších aspektov, ktoré sú obsahom tejto správy. Okrem iného je naliehavo potrebné konať. Veľmi ťažko sa dá očakávať miera ambícií, ktorá bude potrebná zo strany EÚ ale nie pochyb o tom, že to musí prekročiť klimatické ciele stanovené v roku 2014 do roka 2030, ešte predtým, než bola zavretá dohoda z Paríža. Nejde o to, čo môže ponúknuť Európska únia, ide o to, čo Európska únia musí ponúknuť, pretože aj bez správy IPCC a bez dialogu Talanoa vieme, že tých 40 e, znížených emisí nezajistí, aby sme postupne e, sa dostali na stanovenú úroveň do polovice storočia Európska únia e, sama o sebe nedokáže znížiť emisie skleníkových plynov. Chceme preto vyzvať komisiu členské štáty, aby boli pripravené zlepšiť e, a zvýšiť stanovené cieľe. neboli by sme taktiež podceňovať stratu dôveryhodnosti v prípade, že Európska únia nesplní očakávania a záväzky v rámci dialogu Talanoa, pretože ak očakávame ostatných, e, že budú zvyšovať svoje ciele v zmierovaní klimatických zmien a taktiež, čo sa týka finančnej podpory, musíme aj my byť e, ochotní k tomu prispieť. Na to, aby sme dokázali, a e, ako seriózne prispôsobíme k ambíciám, bude potrebné pracovať dlhodobú stratégiu do roka 2050, pretože toto je základnou súčasťou parížského procesu. Nový plán do roka 2050 s konkrétnymi záväzkami v jednotlivých sektoroch nám tiež pomôže aj e, interne pochopiť, ktoré kroky sú potrebné do roka 2030-2040. Už Európska únia je teraz príkladom pre ostatné krajiny, dokazuje, že klimatické kroky nemusia byť v rozpore s rastom a s vysokými životnými eh, štandardami. Taktiež eh, koncept klimatickej diplomacie je relatívne nový, ale iniciatíva tejto správy v Európskom parlamente by mala vyslať signál, že podporujeme čoraz viac klimatickú diplomáciu a že chceme, aby z toho bol významný nástroj v globálnom boji proti klimatickým zmenám. Návrh správy bol obmedzený, čo sa týka rozsahu, preto kolega Jolainen očakáva, že proste do pozmeňujúcich návrhov sa rozšíri táto správa a že nadobudne konkrétnejšiu podobu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Dali. Teraz by som dal slovo pánu Lícovi, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, pani predsednička, som rád, že máme dnes priestor diskutovať a priblížiť kroky, ktoré sa už zatiaľ podalo dosiahnuť. Táto správa nadvezuje veľmi aktuálne na stiahnutie podpory USA od Parížskej dohody. A teraz Európska únia by mala zaplniť túto medzeru. Pani predsednička, vy ste povedali, že klimatické zmeny sú realitou. Nie všetci si to myslia, napríklad pán Trump si to nemyslí ale sú tu aj pravicové e, skupiny, ktoré sa snažia meniť e, postoj ani e, politická strana aj z Nemecka nemyslí, že klimatické zmeny sú realitou. Myslím, že sa milia, už sa to viackrát dokázalo a musíme to dokázať aj my. Rada taktiež vo svojich záveroch a sa k tomu vyjadruje ku klimatickej diplomácii vo februári konkrétne tohto roka. Okrem toho aj výbor regiónov tiež sa tejto téme venuje vo svojom návrhu stanoviska Výbor pre eh, životné prostredie, pre klimu a energiu, konkrétne to vo svojom stanovisku uvádza teda všetky súčasti Európskej únie sú odhodlané posilniť svoj prístup ku klimatickej diplomácii. Taktiež globálna stratégia EÚ sa zapracovala a zapadá to tiež do spoločnej bezpečnosti zahraničnej politiky, keďže sa posilňuje prepojenie medzi energiou, klímou a bezpečnosťou a zahraničnými otázkami. To sa tiež objavilo na Medzinárodnej bezpečnostnej konferencii napríklad v Mnichove. Pokračuje sa v tom eh, pri každom ďalšom konaní tejto konferencie. Klimatická diplomácia sa musí vnímať eh, ako skutočná realita a už kolegyňa popísala v súvislosti Jo Leinen eh, taktiež vo svojom stanovisku uvádza, že parlament bol prítomný na úrovni COPS a teraz sa musí posilniť dimenzia zračnej politiky. Musíme osloviť každú krajinu na celom svete, aby sa pridala k úsiliu dosahovania cieľov z Parískej dohody. Teraz je to ešte v rovne diplomácie spolu s našimi partnermi vlastne životného prostredia, aby sa to dostalo do popredia, aby to bolo na tejto najvyššej úrovni. Táto správa je postavená na troch pilieroch v snahe zaistiť, aby parlament bol významný aktorom v oblasti klímy a taktiež, aby to prispelo taktiež k rozvoju klimatickej diplomácie ďalej, aby sa klíma stala významnou súčasťou všetkých eh, krokov a tiež, eh, aby sa eh, vyčlenili potrebné ľudské finančné zdroje Národne SVČ a komisie, tak aby kroky v oblasti klímy boli čo najdôvryhodnejšie. Zatiaľ ešte nie je vytvorené osobitné oddelenie v rámci SVČ. Podľa mňa by sa takéto oddelenie malo vytvoriť. Tiež e, si musíme stanoviť e, jasnú terminológiu, čo vlastne, čo vlastne znamená tento pojem. Vníma sa to ako na zahraničná politika v presadzovať e, klimatické kroky, snahy osloviť ostatných aktérov, snahy spolupracovať v konkrétnych klimatických iniciatívach, v budovaní partnerstiev e, v zapojení štátnych, mimoštátnych subjektov sme zmierňovať dopady klimatických zmien. A hlavnými prioritami tejto správy sú nasledovné Európska únia, významne prispieva k plnení Parížskej dohody a snaží sa tiež presadzovať aj globálnu agendu na to, aby sa potvrdila táto e, vedúca úloha Európskej únie. Únia musí byť dôveryhodným partnerom a musí zintenzívniť svoje úsilie, ambície a tiež zvyšovať svoju angažovanosť v oblasti klimatickej diplomácie. Musíme teda vypracovať stratégiu pre spoločné úsilie EÚ v oblasti klimatickej diplomácie, čo súvisí veľmi úzko aj s konaním komisie, členských štátov a ďalších inštitúcií. Musíme prejaviť že máme záujem o zaradenie tejto diplomácie na agendu, konkrétne kroky, konkrétne aktivity. A v rámci nášho výboru musíme začleniť tieto témy na návštevy komisii a výborov Európskeho parlamentu v iných krajinách. Takisto naše dva výbory, Envy a AFED, by mali vkladať e, otázky na túto tému do rozhovorov s náprotivkami. Takisto poprosiť národné parlamenty cez sieť národných parlamentov, aby sa venovali týmto témam, napríklad v partnerskej sieti s Amerikou, k Karibikom a tak ďalej. Takisto v rozpočte by mali byť ambiciozne ciele vo viacročnom finančnom rámci Európskej únie by mali vo všetkých oddieloch, aj v oddieli 5, nielen oddieli 4, objaviť e, prostriedky. Správa o Parížskej dohode, globálna stratégia EÚ a e, trvalo udržateľné ciele mileniové tiež sú dôležité. V tomto zmysle treba sa na ne odvolať. Zmierňovanie dopadov klímy je jedna z vecí, ktoré treba, aby sa objavili. V budúci rok napríklad v New Yorku na tejto platforme. A táto správa odhalila, že Európska únia nemá úplne konkrétnu stratégiu a treba prehlbiť existujúcu a rozšíriť a spresniť súčasné nástroje. Apelujeme na komisiu, aby koordinovala spoločné úsilia a vytvorila komplexnú stratégiu pre diplomáciu, diplomatické úsilia v oblasti klimatických zmien. Treba mať strategický prístup. Apelujeme na ročný, výročný proces, ktorý bude koordinovať kľúčové priority v oblasti diplomacie pre zmiernovanie klímy, lepšie využiť delegácie, ktoré idú do tretich krajín a začleniť toto na program týchto delegácií pri rokovaniach v zahraničnej službe Európskej únie a v delegáciách v Spojených štátoch máme už ako parlament zástupcov a títo by mohli hovoriť o stratégii v oblasti klímy a energetiky, a spolu s členskými štátmi zosúľadiť e, tieto námety, e, podávať správy členským štátom každý mesiac, aby tieto témy sa objavovali e, neustále, koordinovanie, zladenie na platformách, na rozhovoroch, či už s Bielým domom, či so Senátom, či v parlamentných alebo lokálnych platformách, aby to bolo naozaj frontálny útok. Z našej strany sa treba zladiť, zosúladiť a mm, pre tento spoločný cieľ. Apelujeme aj na silnejšiu spoluprácu s regionálnymi a lokálnymi samozprávami. E, dekarbonizovaná spolupráca alebo spolupráca v oblasti dekarbonizovanej alebo uhlíkovo-nulovej ekonomiky e, Takisto tu existuje širšie prostredie, širšie okolie Európskej únie, napríklad pri e, južnom susedstve sa nedávno o tom hovorilo, je tam veľký záujem v tomto regióne, kde sa ťaží zemný plyn a predáva sa nám ako európskym susedom. Ďalej, tu máme dopady klimatických zmien na geopolitickú stabilitu, dopady na pohyby utečencov. Tieto témy tiež volajú po podpore rozvíjajúcim sa krajinám a prijatiam e, konkrétnych opatrení. Opäť tu musíme hovoriť o zosúladení, zladení krokov. E, prehlbená a zintenzívnená spolupráca s rozvíjajúcimi sa hospodárstvami, kde sa bude hovoriť o globálnom otepľovaní aj s súkromnými aktérmi, s občianskou spoločnosťou a s vedeckými e, komunitami. Sú tu rôzne skúsenosti, ktoré sme e, vyťažili za ostatné tri týždne zo stretnutí a predkladáme vám teraz návrh. E, myslíme si, že diplomácia, ktorá má za cieľ zmiernenie dopadov klímy, by mohli byť, mohla byť otvorenými dverami aj k iným témam, pretože tu ide o multilateralizmus v OSN k všetkým témam, ktoré súvisia so zmenami klímy. E, je to o všetkých krajinách. Je to jednoducho ďalšie dvere sú to otvorené k um, Spojeným štátom americkým, kde Trump má nový prístup k bezpečnosti. Uh, ako keby nebolo možné hovoriť z USA o klimatických zmenách, tak to vyzerá, ale bezpečnostná komunita hovorí, že je to vynikajúca príležitosť, aby sme transatlanticky, transatlanticky spolupracovali a aby s našimi partnermi za Atlantikom toto stále bolo na programe diania špecifické pozmenujúce návrhy k textu je možné predkladať. Teším sa na ne a veľmi pekne vám ďakujem. Teším sa na spoluprácu, na vaše námety, myšlienky na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a komisia by rada poďakovala sekretariatu, ktorý naozaj vynikajúco pomáhal, pomáhal pri rozhovoroch s kolegami, aby sme sa navzájom chápali, kde je koho stanovisko. Ďakujem veľmi pekne za takúto podporu. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Tieňoví spravodajcovia sa vyjadria k tejto spoločnej správe. Budú tu dve minúty pre každého. Začneme politickými skupinami. Je to len jeden zo spravodajcov za AFET. Možno prídu neskôr. Alebo niekto bude hovoriť za nich. Pán Peterle je tu, ale bude hovoriť aj za pani Šujcu a nech sa páči, máte to teda slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia. Dve slnečné poznámky od dvoch teňových spravodajcov. Pani Šujca najprv. Milí kolegovia, ďakujem vám za to, že ste spoluspravodajcami v, k tomuto vynikajúcemu, k tejto vynikajúcej správe, ktorá prispieva k mieru, stabilite a bezpečnosti a ďalším aspektom ľudského života, globálnej a geopolitickej stabilite. E, diplomacia, ktorá má za cieľ zmierňovanie dopadov klímy, buduje na spolupráce, strategických partnerstvách, vzťahu medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi, privátnym sektorom, e, lokálnymi a regionálnymi samozprávami. Tento nový prístup v zahraničnej politike zachádza za tradičnú politiku v oblasti zmien klímy a ide tu o analýzu rizik, o prevenciu, a aby sme dosiahli naše ciele, to je boj proti klimatickým zmenám, malo by sa to predstaviť do strategických priorit v diplomácii. My v Únii by sme mali využiť naše legislatívne právomoci a politický vplyv, aby sme ďalej integrovali e, klimatické zmeny a rozhovory o nich do našich rozvojových cieľov. Mm, Diplomacia, mm, ktorá má za cieľ zmiernenie dopadov klímy, by mala byť zapracovaná do mnohých tém z v rozhovoroch s našimi náprotivkami. Bolo by dobre vytvárať koalície s tými, ktorí sú ochotní podporovať naše hlavné ciele a vyznávajú naše hodnoty. Dúfame, že sa týmto spôsobom pohneme vpred a zvyšok sveta sa naozaj môže spoľahnúť na Európsku úniu, pretože táto si vytýčila ambicioznú klimatickú politiku a podporu. Treba spolupracovať s rozvíjajúcimi sa krajinami pri adaptácii a zmierňovaní dopadov klímy a potrebujeme spojiť sily pri tomto novom type diplomácie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu na tejto dôležitej správe. Teda, takže toto bolo od pani e, Dubravky Šujice. Ďakujem pekne za pozornosť. A teraz za Alojza Peterleho. Rád by som zablahoželal spravodajcom k tejto vyváženej správe o dôležitej téme. Táto správa zdôrazňuje potrebu aby sa z diplomácie, ktorá má zatiaľ zmierňovanie dopadov zmeny klímy, stala dôležitá súčasť e, celkovej diplomácie, tak ako to povedala pani Šujca. V tejto správe sa hovorí o tom, že sa opäť prihlasujeme k dohodám z Paríža a e, vidíme sa ako globálny líder e, v témach, ktoré vyvstali z Parížskej dohody. E, príjmime jednotný prístup k zmierňovaniu dopadov zmien klímy. Počiarknime dôležitosť strategických partnerstiev so štátnymi a neštátnymi aktérmi. Táto správa hovorí o súčasných nástrojoch, ktoré ovplyvňujú aktivity v oblasti zmeny klímy, klímy členstva v medzinárodných organizáciách a máme mnohé príležitosti ich využiť, ale chýbajú nám určité zdroje, aby sme dosiahli naše ciele. Chápem, že spravodajcovia by chceli túto správu udržať vo všeobecnej rovine, sústredujú sa na štrukturálne body a na rámce, rámcový prístup a nie na úplne nové námety. Je to zdravý, rozumný prístup a bol, bol by som rád, keby sme sa mohli vyhnúť tomu, aby sa z tejto správy stal, tak povediať, vianočný stromček, na ktorý navešiame všetky naše želania. Sústreďme sa na záležitosti potravín, vody a bezpečnosti, zabezpečenia dodávok dôležitých um, aktív. Bol som e, poctený tým, že som mohol 4 minúty venovať tejto téme v tomto výbore. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, hovorí predsednička. Ďakujeme vám obom, pán Peterle a pani Šujca v zastúpení a za ECR sa teraz nie je tu nikto? Za Alde pani Jatemaky? Nech sa páči. A budete hovoriť aj za pána Paeta. Áno, ďakujem. Ja tiež budem dvojitá. Chcela by som poďakovať spoluspravodajcom za to, že pripravili takú, takýto vyvážený a ambiciózny návrh správy. Chcela by som zdôrazniť, že skutočne tu ide o úniu a nie o jednotlivé členské štáty EÚ ostatné štáty vzhľadajú k Únii a nie k jednotlivým členským štátom. Musíme využiť tento fakt pri externých vzťahoch Európskej únie s ostatnými. Je tu e, priestor na expanziu diplomácie v oblasti klímy. Podporujem to, aby delegácie sa viac venovali témam zmierňovaniu dopadov klímy klimatických zmien. Mám dve veci. Poprvé, podporujem myšlienku, aby sme zapracovali tematické priority do našej spolupráce a do diplomatických úsilí. Jedna taká tematická priorita budúcej diplomácie v oblasti zmien klímy a ich zmierovaní by mala byť Arktida. Najmä čo sa týka čierneho uhlíka na poloch zahrievanie planety je rýchlejšie než e, snahy o zmierňovanie tohto zahrievania. Kontakty s občianskou spoločnosťou a nevládnymi neštátnymi aktérmi už boli spomenuté a aj sú zapracované do návrhu správy. Bola by som rada, keby sme ešte popracovali na dobrom znení e, v tejto správe. Silne verím, že ženy by mali dostať do rúk viac moci, viac právomocí, aby mohli e, významnejšie prispieť k aktivitám v oblasti do, zmierňovania dopadov zmien klímy a takisto postavenie žien ako také tu má dôležitý zástoj. Musia, e, musí zaznieť aj ich hlas. Neočakávam žiadne zásadné problémy pri tejto správe. Sú tu dôležité veci, ktoré by mohli ešte byť v tejto správe, hovorí pán Paet. Mali by sme sa sústrediť e, na to, aby klimatické zmeny neviedli k migrácii ľudí. Po druhé, mali by sme e, spomenúť Arktídu a to, že klimatické zmeny tam cítiť oveľa viac ako kdekoľvek inde. A posledná vec, mali by sme sa vysporiadať s problémom prezidenta USA, pána Donalda Trumpa, ktorý e, vycúval z Parížskej dohody, pretože ešte stále bojujeme o to, aby aspoň Rusko e, ratifikovalo túto dohodu. Toľko z mojej strany aj za pána tajta. Ďakujem pekne pani Jatemáky. A teraz zelený. Máme tu pána Afronteho. Chcete hovoriť aj za pána Dalundeho, alebo nie? Tak či tak, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Iba niekoľko vecí. Táto správa je naozaj komplexná, zahrňa veľa aspektov a rozpráva dnes nám naznačuje, aké rozmanité témy pokrýva. Naozaj je tu veľa základných e, smerov a tém, a k niektorým by som sa rád vyjadril za svoju politickú skupinu. Podľa mňa potrebujeme, aby e, boli veci sformulované e, razantnejšie, dôraznejšie. Či už pri prevencii, či už pri kvalite vody. A konkrétne e, v subsaharskom kontexte, ale aj inde. Nedostatok pitnej vody má veľký vplyv a môže odštartovať dokonca aj vojnu o zdroje vody, čo znova má za následok chudobu, premiesňovanie obyvateľstva. Zdá sa, že súčasná diplomacia pre zmierňovanie dopadov zmien klímy by mala byť e, trvácnejšia, permanentnejšia, mala by e, sa vyjadriť aj rada. Parlament naozaj má čosi hodnotné, čo ide presadzovať. E, druhá vec, možno sa zdá byť druhotnou, ale nie je. Je to zvyšovanie informovanosti, osvetová činnosť. Eurostat, neviem, či o tom viete, ale sú tu nebezpečenstva zmien klímy, e, ktoré Eurostat zachytil, ale treba naozaj si uvedomiť, že je naozaj prepojenie medzi sociálnou nespravodlivosťou a chudobou a zmenami klímy. To je dôležité pochopiť tú komplexnosť a vzájomnú previazanosť e, v týchto témach, aby si ľudia uvedomili, že zahraničná politika má dopad na e, podnebie, na to, ako vyzerá klíma pod nebie a ako sa mení. Nie sú to nesúvisiace veci, ktoré by sa navzájom neovplyvňovali. Vôbec nie. Práve naopak, treba tie ohnívka odhalovať, prepojenie odhaľovať a konať takisto e, prepojenie. Mali by sme vysvetľovať ľuďom, že všetky aktivity, ktoré zabraňujú nežiaducim zmenám klímy, by mohli e, aj pomôcť pri rozstýľovaní konfliktov, nepriateľských postojov, napätí v niektorých oblastiach. To určite nebude nič zlé. Ľudia sú schopní veci zlepšiť aj v životnom prostredí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám, hovorí pani predsednička. Teraz za GUE prehovorí pán Kuloglo. Máme tu aj pani Torres Martinez. Nech sa páči, pán Kuloglo, ďakujem. Vítame túto správu. E, sme spokojní s väčšinou aspektov, iba niekoľko vecí, stručne ich zmiením. E, klimatická diplomacia nemôže byť dôveryhodná, ak Únia neplní svoje vlastné záväzky, ku ktorým sa zaviazala v Parížskej dohode. Máme tu rámec OSN. Tretia vec, podporujeme integrovanie dimenzie zmien podnebia, zapracovanie do medzinárodného obchodovania, do investičných dohôd a zjednodušiť veci pre národné nástroje, inštrumentárium, ktoré by malo zvýšiť efektívnosť aktivít klimatických zmien, ktoré robí Európska únia. Máme tu Parížskú dohodu, ale máme tu aj Brexit. Sú to dve rôzne veci, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Parížská dohoda, Parížská dohoda je fixná, o tej sa už rokovať nebude. Zahraničná politika Európskej únie by mala mať kapacitu na monitorovanie zmien podnebia, e, odhaľovanie rizík a prípadných konfliktov. Ďakujeme spravodajcom za návrh tejto správy. Navrhneme niekoľko pozmeňujúcich návrhov Ďakujem za slovo. Thank you very much. Our colleagues... Ďakujem pekne. Z kolegovia za EFDD tu nie sú. Takže teraz sa môže vyjadriť ktokoľvek, kto má chuť diskutovať na jednu minútu, kto sa ujme slova. Prosím, e, naznačte, že chcete sa zapojiť do diskusie, aby som mohla si zapísať e, vaše mená. Takže mám tu len tieňových správodajcov na zozname. Pani Görling, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, chcem to niekoľko vecí. Poprvé, správa sa sústreďuje hlavne na vzťahy v rámci viacročného finančného rámca, ale ja by som sa chcel ešte sústrediť na diplomatické úsilie mimo, aj v rámci IMO. A tam práve je dôraz na dlhodobom aspekte. Je to oblasť, ktorá ostala trošku mimo z, mimo UNFCCC eh, a doprava a lodná doprava predovšetkým tá ako by ostala mimo. Teda letecká doprava eh, zo strany IKO nám bolo povedané, že sa to týka predovšetkým rozvojových krajín a toto je tiež veľmi jasné vyjadrenie rozdielov v postojoch medzi rozvojovými krajinami, a ak to môžeme nazvať medzi rozvinutým svetom. Toto je práve jasné vyjadrenie tej dielami, ktorá stojí pred nami, že niektoré krajiny e, potrebujú robiť väčšiu mieru práce než iné. A myslím, že tu postoj týchto organizácií bol vyjadrený dosť nespokojivo, pretože nielen Envy, ale aj aj príslušné generálne riaditeľstvo na komisii majú pred sebou veľký kus práce. Totiž e, musíme riešiť situáciu aj cestou týchto medzinárodných organizácií. Na záver, rada by som uvidela, že sa bude hovoriť aj niečo aj o vplyvoch e, pod, alebo vnútronárodnej legislatívy, napríklad teda Spojené štáty a Čína, respektíve Čína nadobudne väčšiu úlohu, keď nebudú prítomné Spojené štáty. Pani Mela má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj všetkým ostatným. Chcela by som prednes jednoduchý jednoduchých ako Poprvé, v tejto správe krajiny vnímajú e, e, svoju úroveň e, na úrovni bodov 16 a 19 e, podľa nás e, síce Európska únia v tomto smere má čo konať, ale e, členské štáty majú právo moci v oblasti subsidiarity. Okrem toho musíme opäť zdôrazniť to, čo zdôrazňujeme dlhodobo, a síce, že sa zneužíva tento pojem klimatických zmien na ekonomické záujmy. Uvidíme, ako sa to presne sformuluje a potom sa k tomu vyjadríme, ale podľa mňa s tým súvisia dva problémy, ktoré sa musia prejednať v našom výbore Envy aj vo výbore AFED, čo sa týka tejto klimatickej diplomácie teda jednak produkcia čistej energie a jej uskladňovanie a tiež e, skutočný systém a vytvorenie e, skutočne funkčného systému zavlažovania, najmä v subsaharskej Afrike. Tam to vôbec nefunguje. Európske krajiny eh, tiež majú veľké nedostatky, čo sa týka pokrytia elektrickou eh, energiou, taktiež eh, celý systém energetiky je veľmi dezorganizovaný, čo sa týka pokrytia mestskej oblasti a vidieka teda je na mieste e, pokryť tieto e, základné oblasti, ktoré sú trošku zabudnuté, e, možno ostali tak trošku v tieni tých veľkých hesiel, ktoré možno sú lákavejšie, ale pritom tieto dve veci, ktoré som uviedla, by boli mnoho praktickejšie pre našich ľudí, pre bežný život. Ďakujem pekne. Pán Lize, ďakujem aj ja obom spravodajcom, aj vám, pani predsedajúca, ja by som rada na to, čo povedala kolegyňa Girling. Naozaj by sme sa mali snažiť vyslať jasný signál e, IKO a medzinárodnej e, organizácii IMO, taktiež e, myslím si, že to musí ísť ruka v ruke s politickou iniciatívou. Mm, mali by sme nadviazať na to, čo sa už deje na úrovni OSN, aj vo valnom zhromaždení, aj v na iných úrovniach. A ešte by som rád spomenul ďalšiu vec, ktorá je podľa mňa dôležitá v návrhu správy oboch kolegov. Naozaj ide o kolegov. Pani Dali len zastupovala a kolegu Jolenena, teda v bode 13 konkrétne sa spomína otázka medzinárodných dohôd. Tam v budúcnosti by sme mali e, spomenúť vždy aj otázky klímy, že by sme tam mali vždy dopracovať aj aspekt spolupráce v oblasti klímy. To by bola veľmi konkrétna vec, E, ktoré by sme mali takto spoločne odsúhlasiť už teraz do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto si želá vyjadriť sa? Ak nie, tým sme dospeli k záveru zoznam rečníkov a dávam slovo opäť e, predsedajúcemu z AFED. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ďalej by sme si by sme si chceli vypočuť e, názor e SVČ. Pán Delili je prítomný? Áno. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci a pani predsednička. Je pre nás cťou, že dnes môžeme e, vyjadriť svoje stanovisko k návrhu správy. Ako bolo povedané, je to ozaj správa, ktorá prichádza v ten pravý čas. Toto je veľmi významný rok, 2018, aj v súvislosti s Parískou dohodou. A je veľmi dôležité vyjadrovať sa ku konkrétnym veciam priamo v praxi. Je tu priestor preto, aby sme mohli riešiť ten problém, ktorý sa týka oteplovania pol stupňa. Chcem pribené pripomenúť, že už bolo povedané nakoniec, že sa vychádzal aj z 26. februára na Rade pre zahraničné otázky sa o tomto hovorilo a klimatická diplomatia alebo diplomacia v oblasti klímy bola zdôraznená ako významný nástroj aj v súvislosti s, s e, rokovaniami v rámci IMO, ale aj IKO. Myslím, že bude dôležité e, tiež vnímať tieto signály priamo v tomto čase, keď e, e si pozrieme aj kontext tých víziev, pre ktorými star, stojíme práve na vystúpení USA sa vlastne oslabil dopad e, Parískej dohody. A vychádzame aj z toho, ako sa bude potom ďalej rozvíjať aspekt e, spolupráce na úrovni COP24 v Katoviciach. O tom sa bude jednať potom v Polsku. Climate, action, ako kroky v oblasti klímy, poukazujú na dôležité strategické aspekty. Jednak správanie sa, multilateralizmus, po druhé bezpečnosť a rozvoj cestou prevencie v prvom rade, tým, že sa budeme zameriavať na hlavné príčiny klimatických zmien a klimatické zmeny určite zohrávajú čoraz väčšiu úlohu. Okrem toho je tu ešte e, vzájom, teda z hľadiska diplomacie v oblasti klímy tu máme určité aspekty dynamiky vnútornej aj smerom navok. A odkadlilo sa to na úrovni COP21 a tam sme tlačili na včasnú ratifikáciu a implementáciu Parížskej dohody a aj naša dôveryhodnosť je v stávke samozrejme, ale ide tu aj o systém ako taký, pokiaľ hovoríme o klimatických zmenách. Preto pokladáme za veľmi dôležité, aby sa táto správa e, e, vytvárala spoločne úsilím výborov Envy a Fed. A preto teda e, ju aj vypracovávali tieto dva výbory spoločne. Je tam tá dimenzia oboch. A tie, sú, tie, tie aspekty sú úzko prepojené. Rokovania, ktoré tu prebehli o budúcnosti viacročného finančného rámca, boli veľmi relevantné. Chcem poukázať aj na to, že minulý týždeň Európska rada prizvala komisiu, aby sa vyjadrila aj e, o tom, čo sa predpokladá po e, ukončení programu Horizont 2020. Čiže hovoríme tu o ambíciách, o dôveryhodnosti a preto je veľmi dôležité toto spomenúť. Ešte mi dovolte tri krátke poznámky. Keď e, sa zamyslíme nad samotnou správou a nad tým posolstvom, ktoré vysiela jednak aspekt multilateralizmu. Konáme v oblasti klimatickej aj preto, lebo a správa to odráža, boj proti klimatickým zmenám je tým motorom medzinárodnej spolupráce a toto treba stále mať na mysli. Je to nie len monotematický prístup, ale ide o, o pravidlá, ktoré súvisia s medzinárodnou spoluprácou. Niektoré krajiny proste od toho odchádzajú, opúšťajú spoluprácu ďalší aspekt. Táto diplomácia v oblasti životného prostredia má viacero úrovní. A po Paríži predovšetkým táto diplomácia v oblasti klímy e, sa týka aktérov štátnych i neštátnych, teda štátov i iných subjektov a všetci môžu prispieť k spoločným cieľom. Toto je dôležité a vítame aj zámer Európskeho parlamentu posilniť úlohu parlamentnej diplomacie. To je tiež veľmi dôležitý a silný nástroj. A preto chcem povedať, že parlament je veľmi dôležitým hráčom práve v tejto viac úrovne diplomácii. A je to dôležité aj z hľadiska vytvárania praktických spôsobov pre výmenu názorov. A posledná poznámka sa týka klimatických aspektov a bezpečnosti. O tom sa tu tiež hovorilo a viacerí poznáte aj tie detaily a videli ste e, správu z, zo Svetového ekonomického fóra, kde sa práve hovorí o týchto rizikách v oblasti možných dopadov e, na životné prostredie. A Žijeme teda v dobe, kedy toto riziko eh, narastá a aj o tomto je diplomacia v oblasti klímy. Čiže táto diplomacia sa týka eh, cieľa číslo 13, Climate Action, ale aj cieľa 16, to je mier a bezpečnosť. Takže mm, Chcem na záver povedať, že vítame túto iniciatívnu správu a tešíme sa na ďalšie diskusie aj v budúcnosti. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán Delil. A teraz dávam slovo pani Alina Baltam z Európskej komisie. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci. Je pre nás ťou dnes môcť prehovoriť na tomto fóre o téme, ktorá je veľmi dôležitá aj pre vodcovstvo EÚ v kontexte Climate Action. Veľmi sa mi páčila rozprava a tá poukazuje na to, že tento parlament venuje obrovskú pozornosť týmto otázkam a aj implementácii Parískej dohody Ďakujeme pánovim spravodajcom obom, pánovi Lisovi aj pánovi Lajnenovi a ďakujem aj obom výborom, ktoré tu zastupujú. Naozaj vykonali obrovský kus kvalitnej práce. A je to výborný príspevok k interinstitucionálnej diskusii. Práve chcem zdôrazniť tento aspekt, ktorý sa týka spolupráce inštitúcií. A Myslím, že toto môže posilniť našu dôveryhodnosť. V Lani, teda Lanejší rok, bol veľmi náročný a bol ako výzvou pre rozhovory v oblasti klímy. Rozhodnutie Trumpovej administratívy vystúpiť z Parížskej dohody bol tiež závažný moment, ale okrem toho nastali aj dosť e, závažné katastrofické situácie v oblasti životného prostredia. A bolo veľmi smutné vidieť, že aj napriek, teda práve naopak, chcem povedať, že e, aj napriek tomu, že e, Trumpová administratíva zaujala taký postoj, aký zaujala, ostatná časť medzinárodného spoločenstva zachovala veľkú súdržnosť pri riešení tých krízových situácií. Dnes by som chcela poukázať na tri veci. Poprvé, globálny kontext. Práve sa tu spomínalo, že dnes, tento rok bude vlastne skúškou dôvryhodnosti medzinárodných e, rokovaní o klíme aj UNFCCC a po parískej dohode ten reálny svet bude čakať práve na výsledky pokrok. Čo sa stalo? Čo sa udialo od vtedy, čo sa konalo to stretnutie v Paríži? Ako prebieha dialog? Ako sa to rozvíja? A aká je situácia v dohodách s medzinárodnými partnermi? A čo sa v praxi robí? Záver e, má byť, povedzme, určitá kniha pravidiel, určitý manuál, ktorý by sa odvíjal od e, toho, čo bolo dohodnuté v Paríži. A toto je nesmierne dôležité, aj v kontexte toho, ako budú potom ambície jednotlivých štátov. A tieto ambície musíme taktiež pretaviť do skutočných činov. A toto je druhý bod. Aká je v tomto úloha EÚ v tom reálnom svete? Zákonodávcovia e, vykonávajú veľkú prácu aj cestou svojich e, rokovaní a prípravou legislatívy. A toto je veľmi jasný dôkaz toho, že existuje tu vôľa na strane EÚ, aby zachovala svoje líderstvo vo svete. Určite Európska únia je najsofistikovanejšou najsofistikovanejším subjektom z hľadiska tejto politiky a aj významným strategickým partnerom. A e, zaujíma stále vedúcu pozíciu e, pri prechode na nízkouhlíkové technológie. A sme pripravení E, tieto metódy šíriť a ďalej a, pod, ďalej a podeliť sa o tieto informácie. Dôležité je to aj z hľadiska partnerských nástrojov a podporiť e, spoluprácu aj s veľkými ekonomikami. A vieme, že ekonomiky štátov G20 predstavujú 80 e, emisí vo svete. Čiže veľmi dôležité bude práve pôsobiť na tieto krajiny. Ako a kedy E, teda sa má dosiahnuť e, spoločnosť na úrovni karbon, teda uhlíkovania neutrálnej situácie. Ďalej je tu aspekt solidarity v súvislosti s do, klimatickými dohodami. A čo môžeme urobiť v tomto? Jednak sú tu nejaké nástroje, ktoré sa týkajú e, externej činnosti, vonkajšej činnosti a myslím, že toto určite ovplyvní našu spôsobilosť budovať nejaké spojenectvá. A preto e, toto musí mať na mysli tiež, keď sa bude e, finalizovať e, ten manuál z Paríža. Tretí aspekt, na ktorý chcem poukázať, je to, čo nás čaká. Ako ste aj viacerí spomínali, sú chvíli, kedy viacročný finančný rámec je vecou, o ktorej sa hovorí a uvažuje. Európsky parlament nám pomáha zabezpečovať tých 20 výdavkov, to ako cieľ, to, čo sa týka klimatických e, tém, čiže to je percento, ktoré ide z viadočného finančného rámca na tento účel. Takže určite e, by sme chceli mať podobný alebo prípadne aj väčší cieľ, ale zatiaľ to nie je zapracované do cieľa. Diplomácia v oblasti klímy sa týka a súvisí aj z budúcnosti EU a v Európy ako takej. Určite táto diplomácia um, má podporu európskych občanov a je tu snaha ovplyvniť aj globálny vývoj. Preto si myslím, že keby sme nemali stavať na tejto silnej stránke, tak by to bolo chyba. Bolo chybou pre Európu z hľadiska ďalšieho vývoja. A na závor je veľmi vhodné že táto správa prichádza práve teraz, v tejto chvíli, pretože výsledkom kolektívneho úsilia viacerých aktérov, ktorí ťahajú za ten istý povraz a rôzne inštitúcie, výbory a tak ďalej, všetci pracujú v záujme jedného cieľa. A toto skutočne je priestor preto, aby klimatické spoločenstvo e, presadilo e, svoje ciele. Európa tu poskytuje ozaj príklad a je vodcom. A páči sa mi práve, že parlament prichádza s takýmito ambicioznými výhľadmi a napríklad minulý piatok komisia bola prizvaná, aby sme prišli tiež nejako, teda predniesli svoju stratégiu do polovice storočia. A toto je tiež e, prejav veľkého líderstva v tomto kontexte. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Pán Vic, želáte si ešte vyjadriť sa k tomu na záver? Rád by som podakoval, vážené kolegyne a kolegovia, za vaše reakcie a ďakujem aj kolegom z komisie za to, že podčiarkli význam niektorých bodov a že ste prišli aj s niektorými novými bodmi, napríklad e, z hľadiska ekonomického sa pozrieme na niektoré tieto aspekty, na tie pozmeňujúce návrhy, ktoré prišli ako podnety z vašej strany. Isté, že toto je značne zložitá téma a ako povedal pán Petel, nechce, aby to vyzeralo ako vianočný stromček, ale keď e, chcem povedať práve, že na celé z toho, čo ste povedali vy, sú dôležité témy, ktoré sa týkajú klímy a všetky sú už, už obsiahnuté e, v materiáli OSN o udržateľnom rozvoji. A toto musíme samozrejme zohľadniť taktiež. Keď ste hovorili o, potrava, o, potravi, pardon, o potravinách a o boji proti hladu a o dôležitosti zabezpečiť pitnú vodu a tak ďalej. Takže toto tiež veľmi dobre zapadá do materiálu. Obchod Hovorilo sa tu o dohodách a dosť často. Toto je dôležitá situácia. Je dôležité taktiež obnoviť e, zmluvu s Kanadou. A mali by sme ju proste ešte potlačiť ďalej. A hovorilo sa tu aj o iných e, aspektoch, o sociálnej bezpečnosti, pardon, sociálnych aspektoch sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Ďalej, aká je stratégia našich partnerských krajín v oblasti klímy? A ďalej, spolupráca komisie s parlamentom, to je významný aspekt. Čiže nie je len o výbory Envia a FED, ale parlament ako celok, vyčlenil 30 z viacročného finančného rámca eh, na tie účely, ktoré tu spomíname, aby sme aj s príslušnými krajinami mohli prijať konkrétne kroky. A ide o to, aby sme zladili svoje ciele my v parlamente aj komisia. Takže teším sa na pozmeňujúce návrhy, ktoré prídu aj na ďalšie schôdze s kolegami, ktorí sa zúčastňujú práce na tejto téme. Ďakujem. Ďakujem, pán Líc. Predloženie návrhu správy je dôkazom toho, že je to za významná téma. Chcem poďakovať vám všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom a v neposlednom rade samozrejme aj ESVČ a komisii. A toto všetko zdôrazňuje význam do diplomacie v oblasti klímy a vysie, poukazuje to na silné e, razantné kroky, ktoré e, sa prijímajú v tejto oblasti klímy. A ďakujeme aj príslušným generálnym riaditeľstvám komisie. V nastávajúcich e, týždňoch sa bude pracovať ďalej na tomto materiáli aj tu na pôde Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o lehoty, e, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 11. apríl 11.00, nie 12.00, 11.00 prosím. A potom e, hlasovať sa bude e, vo výbore 16. mája. 16. mája, zvorazňujem, na teda v zasadačke AFETu a na plenárke sa predpokladá o tom hlasovanie v júli 2018. Ďakujem vám za účasť a týmto končím túto schôdzu.